Otwieram posiedzenie. Otváram týmto zasadnutie. Zápisnicu zo včerajšieho Zasadnutia ste dostali k dispozícii, to je tá zápisnica, ktorú by sme mali prijať. Chcel by niekto vzniesť nejaké pripomienky k tomuto dokumentu? Nezdá sa, že by to tak bolo, takže e, tým pádom považujeme túto zápisnicu za prijatú. Je to otázka otázok na predsedu komisie a rád by